Chcel by som vás eh, teda poprosiť o minútu ticha. Mulțumim! Trecem acum la votare. Dámy a páni, prejdeme teraz k hlasovaniu. Prvé hlasovanie Burundi, prípad Boba Ruguriku. Máme tu spoločný návrh uznesenia a hlasovanie. E, teda e, predsa tu uznesenie e, zvinte prosím ruky, kto je za, proti. Zdržali sa. Prijaté. Ďakujem, ja som chcel len e, pred hlasovaním k Osadskej Arabii som chcel vysvetliť, že EPP nepodpísalo spoločné uznesenie, pretože v jednom z odsekov autory tejto spoločn- tohoto spoločného uz- uznesenia uh, uh, hovoria o islamskom štáte a Sádskej Arabii. Hovorili sme o tom v rozprave Určite sme mohli e, zaujať jasnejšie body v, e, v, e, v uznesení, pokiaľ ide o prípad Raifa Badaviho. Takže jediný dôvod pre naše negatívne hlasovanie, pokiaľ ide o toto uznesenie, je to, že naši kolegovia vyčítajú Sádskej Arabii i islamskému štátu. Ďakujem, berieme to na vedomie. A ideme ďalej k bodu Saudská Arábia, prípad Raif Badawiho spoločný návrh uznesenia šiestich politických skupín. Bod 5 pôvodného textu, e, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, Zdržali sa. Myslím, že je to prijaté. Môžeme si to preskúmať. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci? Hlasovanie je ukončené. prijaté. Prejdeme teraz ďalej k úvodnému ustanoveniu H, pôvodný text. E, kto je za, zvinte prosím ruky. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Úvodné ustanovenie M, pôvodný text. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Úvodné ustanovenie N za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz hlasujeme e, celý návrh uznesenia menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Teraz prejdeme k tým masovým eh, hrobom. Dediny Ašia, spoločný návrh uznesenia siedmých politických skupín. Hlasujeme menovite o eh, celom návrhu. Pozmeňovací návrh číslo 1 bol stiahnutý. My hlasujeme teraz o eh, celkovom návrhu uznesenia. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Nech sa páči. Au nom des 191 signataires de la... Euh, v mene viacerých signatárov návrhu vyšetrovacieho výboru, pokiaľ ide o daňové otázky, by som chcel upútať pozornosť zhromaždenia na poznámku, menovite v tom, že predseda tohto zhromaždenia z vlastnej autority rozhodol neakceptovať e, návrh 191 e, signatárov a pritom to bola jeho povinnosť podriadiť hlasovaním, podľa eh, teda hlasu tohto zhromaždenia pozitívnym či negatívnym hlasovaním pôvodné e, ustanovenie. To sa neudialo a my odhadujeme, že je to porušenie európskeho práva, že my si vyhľadujeme predsa právo e, posunúť to k Európskemu súdnemu dvoru. Dopakom. dopakom cum știți, o ako viete, toto je rozhodnutím konferencie predsedov. To je jediný orgán, ktorý je príslušný rozhodovať v tejto veci. A preto budeme e, teraz pokračovať ďalej v hlasovaní. Pozmeňovací návrh 1, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené adoptat. Je to prijaté. Pozmeňovací návrh 2. Zvinte ruku. Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Hlasujeme o eh, uznesení ako celku. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Votul este închis. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Teraz prejdeme ďalej téme e, e, vymenovania osobitného výboru. Nemám žiadne návrhy k e, návrhu konferencie predsedov. Takže tieto návrhy platia ako prijaté. Teraz prejdeme ďalej k ďalšiemu bodu programu Humanitárna kríza v Iraku a Sýrii. Máme tu jeden spoločný návrh uznesenia. Eh, šiestich politických skupín. Pozmeňovací návrh číslo 4 to je za, proti, zdržali sa. Pozmeňovací návrh číslo 1 za, dvihnite ruky, proti, zdržali sa, zamietnuté. Bod 5, pôvodný text, dve časti, oddelené hlasovanie, prvá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Votul este închis. Hlasovanie je ukončené. Prijaté druhá časť. Zdvihnite prosím ruky. Kto je proti? zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 5. E, Zmínite prosím ruky, kto je za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. E, bod 17, e, odsek 17, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté. 20. Zdvinte prosím ruky, kto je za. Proti, zdržali sa, prijaté. 23. Pôvodný text, dve časti. Prvá časť. Zvíňte, prosím ruky, kto je za. Proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh číslo 2, zmiňte ruky, to je za. Proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh číslo 3, kto je za, zdvihnite prosím ruku. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Úvodné ustanovenie K. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. Eh, hlasujeme celkovo o eh, návrhu, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďakujem vám a ostávame eh, ešte v sále tí, ktorí majú záujem o vysvetlenie hlasovania.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 Vă rog să-l prezentați. Je tu faktická poznámka, nech sa páči. Áno, vážený pán predseda. Ja som prihlásil na eh, eh, vysvetlenie hlasovania k jednému bodu. Je to pre nás veľmi dôležitý bod. A v tejto delegácii sme nehlasovali za za bežných okolností, ale v tomto prípade sme hlasovali za, e, pretože humanitárna otázka je taká naliehavá, ale problém je, e, že ak nemôžeme vysvetliť hlasovanie, tak nemáme právo vysvetliť občanom vo Veľkej Británii, prečo sme urobili to, čo sme spravili. Ďakujem. E, Bol som informovaný,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 Máme zápisnicu z včerajšieho zasadnutia, rovnako ako texty, ktoré boli e, a zápisnice včera.